chceme chrániť kvalitu. Hovoríme o tom, že chceme chrániť kvalitu našich výrobkov. Naše výrobky dobre chutia a sú zdravé. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vaše vystúpenia. Týmto uzatváram rozpravu a zajtra bude hlasovanie. Takže prejdeme k ďalšej rozprave. A to je vyhlásenie komisie o zasadnutí ministrov práce a sociálnych vecí 20. a 21. apríla vo Washingtone. Dám vám teda čas, aby ste sa tu vystriedali. A dávam slovo pánovi Láslo Andorovi v mene komisie. Madame la Présidente, Uh, uh, Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, posledné čísla z OECD ukazujú, že miery nezamestnanosti v priemyselných krajinách naďalej rastú a nedosiahnu svoj vrchol pred rokom 2011. Viac ako 200 miliónov zamestnancov v rozvojových a rozvíjajúcich sa ekonomikách E, stoja pred rizikom upadnutia do extrémnej chudoby, čo by viedlo k takmer 1,5 miliarde ľudí chudobných pracujúcich na svete. Čísla hovoria samé o sebe. Súčasná kríza osvetlila tie najslabšie miesta súčasnej pr- celosvetovo, prepono- cel- celosvetovo prepojenej ekonomiky. Potrebujeme teda globálne opatrenia, aby sme vyriešili globálne problémy. Minulý rok v Pittsburghu uh, vodcovia skupiny G20 slúbili, že zabezpečia, uh, keď sa vráti rast, že sa vráti aj pracovné príležitosti. Čiže treba vybudovať uh, z, uh, rámec pre ekonomický rast v budúcnosti, ktorý bude orientovaný na zamestnanosť. To je všetko veľmi mm, chválihodné. Komisia podporuje akýkoľvek rámec pre opatrenia, ktoré prinesú pracovné príležitosti a, príležitosti a pomôžu ľuďom na celom svete. Tento prístup zohľadňuje jednoznačnú realitu, že zamestnanosť je mm, nesmierne dôležitou v súčasnej a, kríze a nie je možné obnovenie bez zamestnanosti. Pittsburghu bolo dohodnuté stretnutie ministrov sociálnych vecí a práce G20. Mandát je zhodnotiť globálnu situáciu zamestnanosti a prediskutovať dopad politík na e, reagujúcich na krízu a prediskutovať takisto potrebu ďalších, pod, e, ďalších opatrení. Bude sa tiež zvažovať eh, politika rozvoja do budúcnosti a najlepšie praxe, aby sa e, dostali no, nové, aby sa nový pokrok v oblasti výskuma vývoja dostal aj k e, do praxe k tým, ktorí z toho budú najviac profitovať. Tá schôdza teda bude 20. 21. apríla a komisia a španielské predsedníctvo tam budú tiež zúčastnené. Komisia úzko spolupracuje s Medzinárodnou organizáciou práce na príprave tohto stretnutia, ktoré nám ponúkne príležitosť propagovať slušnú prácu na celom svete a propagovať ju v mene EÚ. Uplatnenie medzinárodne uznávaných e, štandardov práce MOP pomôže dosiahnuť základný a e, sociálny tok. Ďalej mandát e, G20 je zameraný na strednodobú globálnu stratégiu vzdelávania Komisia vynakladá maximálne úsilie, mm, aby prispela k naplneniu tejto iniciatívy. Je to súčasťou stratégie EU 2020 kde je aj agenda pre nové zručnosti a pracovné príležitosti. Kľúčovou výzvou je, aby sme e, posilnili globálnu pracovnú silu a uľahčili prechod medzi jednotlivými zamestnaniami a vylepšili vzdelávanie a zamestnanosť mladých ľudí. Môže to byť obrovská pridaná hodnota, keď to bude úspešné. A všetci vieme, aký efektívny môže byť európsky sociálny dialog, keď ide o vylepšenie e, formy rôznych e, opatrení. Komisia je pripravená podeliť sa o tieto skúsenosti s medzinárodnými partnermi EÚ. Komisia bude informovať Európsky parlament o dosiahnutom pokroku na zasadnutí vo Washingtone. Stretnutie ministrov G20 bude pre nás príležitosťou vypracovať nové opatrenia, ktoré ovplyvnia politický rámec po kríze. Tieto nové opatrenia a politiky môžu prispieť k vyváženému vymaneniu sa z kríze, z krízy, keď eh, v eh, jadre nového rastu bude zamestnanosť. Našim cieľom je správne nasmerovať eh, stretnutie vodcov G20 v Kanade a neskôr v tomto roku aj v Koreji. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Slovo má pani Mohan Šachtie, dve minúty. Merci, madame la... Ďakujem, pani predsednička, pán komisár, drahí kolegovia. V kontexte finančnej a ekonomickej krízy e, tento summit G20 nás nutí konštatovať, že prvý cieľ, ktorý musíme dosiahnuť, je rozvoj zamestnateľnosti pracujúcich je to potreba, pretože nebudeme mať integráciu do sociálneho života bez integrácie prostredníctvom profesionálneho života. A teda dnes pri príprave samitu G20 jediný cieľ, e, ktorý môžeme mať, je boj proti nezamestnanosti. Povedali ste, pán komisár, že nezamestnanosť v EÚ výrazne narástla, vo svete tiež a my vidíme, že nerovnosti sa prehlbujú a ešte viac u mladých ľudí, u ľudí, ktorí pracujú na dočasné zmluvy, u migrantov a v prípade žien. A keď sa pozrieme, že dnes 21,4 mladých ľudí eh, je nezamestnanosti a 14,7 to bolo, to bolo množstvo nezamestnaných pred dvoma rokmi. Už to bolo veľa, ale tento nárast je znepokojujúci. A preto na európskej aj na svetovej úrovni, lebo odpoveď musí byť svetová, je potrebné mať stratégiu konvergencie, ktorá by vysvetlila jasne, že, že e, politika, dynamická politi- kohezná politika je E, hybnou silou v našej spoločnosti. Takisto pripomínam MOP, e, ktorá dáva strategické e, možnosti, ako výjsť z krízy. A nová stratégia po roku 2010 Európskej komisie ohľadne ekonomiky trhu, začlenenia a transparentnosti je dôležitá. Dúfam, že ministri na tomto samite nezabudnú, že budú musieť skladať účty e, pred e, všetkými nezamestnanými ohľadne nárastu pracovných miest. A teda pán komisár Andor, Európska únia od vás očakáva činy, aby sme mohli našich spoluobčanov ubezpečiť. Ďakujem, ďakujem. A teraz pán Alejandro Serkas, dve aj pol minúty, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, drahí kolegovia, pán komisár a ja som veľmi rád, že môžeme mať túto rozpravu e, ohľadne samitu vo Washingtone, ktorý sa bude konať 20. a 21. apríla. Ďakujeme za to e, pani Pervanš Beres, ktorá e, tu E, z, kvôli Vismajor nemohla byť prítomná. Ja sa teda pokúsim hovoriť za obi dvoch, lebo myslím si, že je veľmi zaujímavé vypočuť si jej slova pán komisár. Miera nezamestnanosti v Európskej únii zvýšila sa o 10 a kríza e, postihla 100 tisíc nových e, chudobných pracujúcich a má vážne sociálne dôsledky. Preto je dôležité, aby zamestnanosť bola prioritou. Vieme, že ste pracovali v úzkej spolupráci a viedli ste dialog so sociálnymi e, partnermi. E, schôdza v Pittsburghu e, dokázala zmieriť makroekonomické ciele a sociálne dimenzie. Dúfame, že nie sa nebudú opakovať chyby, ktoré nás priviedli do krízy. E, kríza ešte prehlbila e, sociálnu nerovnosť medzi členskými štátmi únie, ale aj na globálnej úrovni. Treba zabrániť, aby táto urýchlená stratégia východiska z krízy ešte zhoršila so- sociálny model, pretože kríza, ktorou prechádzame tri roky, E, je sociálneho pôvodu. Regulovať finančné trhy nestačí. Treba e, vykoreniť zlo od koreňov. Už veľa e, správ sme si vypočuli, ako napríklad z MOP a z ďalších, ktoré hovoria o zhoršení sociálnych nerovností, poukazuje na slabosť sociálnych opatrení v rámci G20 Ehm, takisto rada ECOFIN eh, chce skoncovať s podporou zamestnanosti, aby oživila a ozdravila verejné financie. Toto všetko nie je prijateľné. Pán komisár, my rátame s vami a so španielským predsedníctvom, že podporíte túto logiku a že sociálna otázka sa stane centrom e- európskeho aj svetového programu. Ďakujem pani Beres a teraz pani Harkin. You, Ďakujem pani predsedajúca komisár a kolegovia. Je mimoriadne dôležité, aby ministri G20 pre zamestnanosť eh, pripravili plány obnovy hospodárstva. Predlžené pracovné domy, nedostatočné možnosti vzdelávania a tak ďalej. E, toto neprospieva pracujúcim. Hnacie síly ekonomického rastu sú pozastavené. Fiškálne stimuly nesmú nahradiť iné plány, e, ktoré mali by pomáhať zvyšovanie zamestnanosti. Ministri krajín G20 musia urobiť záväzok, že budú podporovať slušnú prácu a pracovné miesta dajú ako svoju prioritu. Pritom poskytnú sociálnu ochranu a dajú možnosť ďalšie vzdelávanie tým, ktorí majú zájmo o prácu. Pracovné ponuky musia byť v súlade s princípmi Medzinárodnej organizácie práce a nesmieme e, nebrať do úvahy medzinárodne uznávané e, pracovné predpisy. A teraz pani Figueredo jednu minútu. Ďakujem, pani predsedníčka. Je čas, aby lídry EÚ uznali zodpovednosť ktorú aj oni majú v tejto vážnej sociálnej kríze v Európe i vo svete. Je to dôsledok finančnej a ekonomickej krízy, e, ktorá bola možná vďaka deregulácii, vďaka dohodám o slobodnom obchode s tretími krajinami bez toho, aby sa pozeralo na záujmy chudobných a pracujúcich. Najviac sú postihnutí tí, ktorí mali netrvalú prácu, zleplatenú prácu a to poukazuje na potrebu odsúdiť neoliberálne politiky. Ešte sme nedosiahli e, vrchol nezamestnanosti v priemyselných krajinách. Viac ako 200 miliónov pracujúcich môže upadnúť do hlbokej chudoby. To znamená, že e, počet chudobných môže dosiahnuť miliardu 400, tisíc, 400 miliónov ľudí, a to predovšetkým žien a chudobných. Preto je potrebné, aby sme dávali prednosť kvalitnému zamestnaniu a aby, aby tieto zamestnania plnili minimálne kritéria MOP. Bez toho nebude existovať východisko z krízy. Ďakujem pani Figueredu. A teraz pani Kinga Gönc. 1 minút 30. 1,5 Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Domnievam sa, že pre nás všetkých je potešujúce, že v rámci G20 sa stretnú ministri práce. A takýto príklad spolupráce tu ešte nebol. Snáď iba ministri financí, ktorí sa stretli v rámci finančnej krízy. Budú hovoriť nielen o finančných a hospodárskych aspektoch, ale aj o potrebách e, trhu práce. Dnes je to mimoriadne dôležité. E, zdá sa, že hospodársky tlak hospodárskej krízy už trošku poľavuje a stúpa počet pracovných miest. Vieme, že dlhodobo e, bude mať kríza sociálne a hospodárske dôsledky extrémizmus sa zvyšuje a to znamená dlhodobé nebezpečenstvo a hrozbu. Je dôležité, aby ministri práce vypracovali odborné e, politiky, pomocou ktorých možno zlepšiť situáciu a pomocou ktorých možno znížiť chudobu. Aj na samite G20 by sa malo hovoriť o mikrofinancovaní a žiaľ, parlament nezaujal nejaké stanovisko, e, má iba ústne stanovisko, ktoré môžeme ďalej e, podávať, ale aj to je viac, než sa doteraz stalo. Ďakujem. No, Ďakujem pani Gönn. slovo pani Elizabeth Lin na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Finančná kríza sa dotkla aj bežných ľudí veľmi tvrdo a preto musíme zabezpečiť pozitívne výsledky z zo schôdze ministrov pre zamestnanosť G20, ako sa spomínalo. Toto stretnutie bolo zvolené a dúfam, že bude pozitívny výsledok. Som rada, že sa nebudú sústrediť len na finančný sektor, ale že sa pozrú aj na sociálny dopad na ľudí. Vieme, že máme rekordnú nezamestnanosť v mnohých krajinách na svete a musíme sa pozrieť na to, ako ľudí naozaj dostať do práce, do skutočných pracovných miest. Musia byť adekvátne vzdelávacie programy, tak aby naozaj zodpovedali súčasným potrebám trhu práce Musíme využiť najlepšiu prax z tých krajín, ktorým sa už podarilo prijať rôzne opatrenia. Musíme sa na ne pozrieť a musíme sa snažiť využiť to aj v iných krajinách, aby sme sa pokúsili pomôcť tým najvyčlenenejším e, e, ľuďom z našej spoločnosti. Musíme e, zabezpečiť, že kľúčové dohovory MOP budú naozaj aj implementované napríklad eh, ohľadne práv ľudí so zdravotným postihnutím, musia byť chránení tak, ako chránení momentálne nie sú. Ďakujem, pani Lin. Slovo má pán Thomas Hendel na jednu minútu. Nech sa páči. Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Pani predsedajúca, vážený pán komisár, kolegyňa a kolegovia, summit G20 v Pittsburghu mm, dal dobré základy, žiadal plány na obnovenie hospodárstva, mm, e, podporu dôstojnej práce, ktorá prispeje k rastu, zamestnanosti. To sú priority. Ministri práce Európy sú teda vyzvaní, aby aby mm, pobadali členov G20, aby neli, neznižovali tieto konjunktúrne balíky, ale aby sa viacej zasadzovali za tvorbu pracovných príležitostí, aby tu bola finančne zabezpečená aj práca na krátku dobu, na krátky úvezok, e, na vyrovnanie strát, tretie, po tretie je dôležité zasadzovať sa za prekonanie teda za ekologické hospodárstvo posilňova- a napokon posilňovanie sociálnej dimenzie aby sa napríklad posilnila aj kúpna sila v rámci jednotného trhu, aby sa bojovalo proti chudobe, aby tu bola spolupráca so sociálnymi partnermi. E, to treba naozaj klasť na srdce ministrom sociálnych vecí, aby sa ešte posilnil sociálny dialog, tak ako si to predstavuje komisár. Ďakujem. Merci, Handel. La Ďakujem, pán Hendel. Slova pani Silona Rapči na jednu minútu. Votre micro, madame. C'est bien maintenant? Parfait, merci. Merci bien. Kyria Proedre, Kyria Epitrope, Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni. Vo Washingtone 20. a 21. apríla po prvý raz sa stretnú ministri práce v rámci krajín G20. To je 20 najbohatších krajín na svete. A tu bude treba sa postarať o to, aby bol hlas Európy vypočutý. Viac ako 400 tisíc pracovných miest e, zrejme zmiznú v nasledujúcich troch rokoch. Je to vývoj, ktorý je nevyhnutný a súvisí aj so sociálnou situáciou ľudí. Aby sme mohli vytvoriť ďalšie pracovné miesta, potrebujeme jasné priority. Potrebujeme si stanoviť ciele, konkrétne ciele, realistické ciele, ktoré sa budú dať aj vyčísliť. Jedine tak budeme môcť zaručiť dôslednú prácu pre občanov Európy. Musíme sa postarať o to, aby pracovné práva a platové práva jednotlivých zamestnancov v Európe boli zachované. Pracovné miesta sú hnacou silou rastu hospodárstva. My nebudeme môcť hovoriť o dobrej hospodárskej politike, keď nebudeme hovoriť o tom, že zamestnanosť hrá dôležitú úlohu. Na záver by som chcela povedať, že nemali by sme hovoriť o rade e, ministrov práce o rade ministrov nezamestnanosti. Vážená pani predsednička, podľa môjho názoru neexistuje trvalé riešenie nezamestnanosti, ak budeme privilegovať najskôr kapitál pred prácou bez nového rozdelenia bohatstva, čo e, by viedlo k zvýšeniu platov a k minimálnym dávkam. E, toto by zabezpečilo udržateľné oživenie, zvýšenie zamestnanosti. G20 musí vyzvať k mobilizácii e, medzinárodného e, bankového sektoru, ktorý by e, poskytoval také kredity, ktoré by podporovali zamestnanosť a zároveň projekty na ochranu životného prostredia. Zároveň špekulatívne operácie by mali byť využité na boj proti chudobe. Je dôležité vytvoriť profesionálny systém E, sociálneho zabezpečenia a treba zároveň e, pripravovať prostriedky pre novú udržateľnú ekonomiku. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega. E, a teraz voľná rozprava. Pani Tikau na jednu minútu, nech sa páči. Pán predsedajúci, pán komisár vodcovia krajín G20 v septembri 2009 rozhodli o tom, že prioritou európskej ekonomiky by malo byť zachovanie existujúcich pracovných miest a vytvorenie nových pracovných miest. V rámci prognozy Medzinárodného fondu vo výške 3% a v rámci ďalších prognoz by sme mali mať e, rastúcu nezamestnanosť až do začiatku roku 2011. Ekonomická finančná kríza mala negatívny účinok na európske podniky a rozpočet Európskej únie. Ministri práce vo Washingtone by mali žiadať o podporu pre podniky, ktoré majú problémy a táto podpora by sa mala predlžiť až dovtedy, kým nezačne nezamestnanosť klesať. Myslím, že ministri by mali nájsť opatrenia na podporu štátnych úradníkov a zamestnancov, ktorí sú platení z verejných prostriedkov. Sú to lekári a učiteľe, ktorí prichádzajú svoju prácu. Ďakujem. Ďakujem, pani kolegyňa. Tikal a nasleduje pán kolega Balčitis. Ďakujem, pán predseda. Kolegovia, pán komisár, samozrejme mali by sme byť nadšení, že poprvýkrát sa G20 stretne na úrovni ministrov zamestnanosti a sociálnych vecí. Dohodnuté bolo, že hlavný dôraz bude na zachovaní a vytváraní nových pracovných príležitostí. Bohužiaľ, situácia sa na celom svete zhoršuje a v niektorých členských štátoch nezamestnanosť dosahuje kritickú úroveň a protikrízové plány zhoršujú situáciu, pretože spôsobujú masové zatváranie malých a stredných podnikov. Takže G20 by sa mala sústrediť hlavne na špecifické opatrenie na stabilizáciu situácie, pretože e, ľudia e, sú v obavách a to neprispieje k obnoveniu dôvery. Ďakujem pán Balčitis. A na záver pani Mikivič je tu na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Naozaj sa domnievam, že by sme mali iba uvítať, že po prvý raz ministri práce krajinke 20 celého sveta teda sa stretnú, aby hovorili o možnosti ako bojovať proti nezamestnanosti a ako vytvárať nové pracovné miesta. Situácia je veľmi zložitá, pretože v samotnej Európskej únii 5,5 milióna mladých ľudí sú nezamestnaní počet nezamestnaných stúpa v každej krajine. V mojej krajine 200 tisíc ľudí je nezamestnaných. To je neslychané za 20 eh, rokov našej nezávislosti. Je teda mimoriadne dôležité, aby najsilnejšie a najmocnejšie štáty na svete stanovili konkrétne opatrenia, ktoré by mali nielen vytvárať pracovné miesta, ale vytvárať aj kvalitné miesta, dobre platené miesta E, ktoré budú ľuďom umožňovať e, žiť dôstojne a nie iba prežívať. Takže iba vítam, že sa robia takéto rozhodnutia. Ďakujem veľmi pekne a týmto sme ukončili voľnú rozpravu. A teraz ešte odozávam slovo komisárovi Andorovi na záverečné slova. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení poslanci a poslankyne, som naozaj veľmi rád, že táto rozprava prebehla dnes teda rozpráva o e, zasadnutí ministrov práce vo Washingtone DC. Totiž toto nebude jediný summit, kde sa bude hovoriť o tejto dôležitej téme a kde budú vypočutí aj predstavitelia Európskeho parlamentu. Bude tu ešte dôležitejší summit a mám na mysli ten summit, ktorý sa uskutoční zajtra v Bruseli. Tento summit má možnosť podporiť agendu Európy do roku 2020. Sú tu rôzne ďalšie iniciatívy, ktoré by mali e, zvýšiť zamestnanosť a znížiť chudobu. A sú tu v tejto stratégii uvedené naozaj veľmi dôležité ciele a stratégie. Treba si uvedomiť, akej hlbokej kríze bola svetová ekonomika v posledných dvoch rokoch. Tu nejde iba o štatistické údaje, nejde tu iba o zhoršujúce sa štatistiky, ale plne súhlasím s pani Gönc, že musíme aj uznať, aké je to politické riziko a aké riziko predstavuje táto kríza pre európsku civilizáciu. Dúfam, že vodcovia, ktorí sa stretnú zajtra, pochopia toto všetko a vyvedú z toho veľmi zodpovedné závery. Bez toho nebude možné obhajovať európske hodnoty na celom svete. Nebude možné dôveryhodne obhajovať snahy riešiť nezamestnanosť a chudobu v rámci krajín G20. Je to obrovský krok vpred, že sa ministri práce stretnú v rámci krajín G20 či sa to rozšíri aj na ministra financí, to ešte sa uvidí. Ale je tu teda tá možnosť vymeniť si skúsenosti a názory s ministrami z iných krajín a to je dôležité. Je pravda, že finančná kríza bola riešená najprv vládami a fiškálna moc krajín bola presmerovaná na stabilizáciu bankovníctva. Banky sa rekapitalizovali a finančná stabilita mala prioritu. Teraz musíme dať prednosť tvorbe pracovných miest. Musíme dať prioritu stratégii, ktorá nepoškodí existujúce pracovné miesta a nepodkopa stratégiu pre investície. Preto treba urobiť rozhodnutia, ktoré sa budú týkať obnovenia stability, vytvorenia finančných, investičných možností a ktoré zabrania vládom, vládam robiť zníženia rozpočtov na úkor e, sociálnej situácie obyvateľov jednotlivých krajín. E, plne podporujem e, štandardy Medziorganizácie práce a je pre nás veľmi dôležité urobiť krok vpred aj v oblasti sociálnych vzťahov a zamestnanosti. Rozprava, ktorá prebehne na samite G20 je dôležitá, pretože musíme viesť rozpravu aj s vonkajším svetom, ktorá sa nebude týkať iba pracovnoprávnych vzťahov, ale aj finančných ustanovení, a takých e, otázok, ako je napríklad transakčná daň a ďalších vecí, ktoré sú dôležité v iných častiach sveta a ktoré by si zaslúžili väčšiu pozornosť aj tu v Európskej únii. Som teda vďačný za pripomienky, ktoré som si tu vypočul a za posolstva, ktoré budem môcť odovzdať ďalším partnerom v klube G20. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár Andor. Tým sme ukončili tento bod programu. A teraz tu máme vyhlásenie komisie o boji proti tuberkulóze. Máme tu pána